Ďakujem pekne. Zápisnica z 18. januára. Pán Gallagher sa hlási o slovo. Máte slovo. Uh, Pán predseda, chcel som vás upozorniť už v pondelok a teraz dnes k organizo- na organizáciu e, írskych e, e, rybárov, ktorí prišli o 5 osôb, kedy ich loď bola minulý týždeň nájdená. Jedna osoba to prežila, ale bohužiaľ 5 osôb prišlo o život. Takže poslankyne, poslanci, prosím, považujme tú minútu ticha, ktorá prebehla, že to bola minúta ticha aj za tieto osoby. Áno, áno, kolegyne, kolegovia, samozrejme sa pridávame aj k e, tejto, tomuto vyjadreniu sústrasti. Takže máte našu podporu A e, teraz e, k programu. Zapisnica zo schôdze. Pán Simpson sa ešte hlási o slovo.